So, ich bitte doch alle Kollegen, die Plätze einzunehmen, die Abstimmkarten schon mal bereitzuhalten für die elektronische Abstimmung. Dobrý deň, vážení kolegovia. Dúfam, že máte všetci svoje kartičky. Budeme dnes hlasovať a budeme hlasovať aj elektronicky. A Začneme prijatím alebo odhlasovaním ústneho dopytu CITES. To bola téma dnešného dopoludnia, to bol program eh, číslo, programový bod 4. Mali sme dopyt na radu a na komisiu. A tu od vás potrebujem, aby ste súhlasne zdvihli ruky. Pokiaľ ste za, nech sa páči, hlasujte. Kto je proti? Kto sa zdržal? Máličko bolo proti, takže je to prijaté. Chcete to preveriť elektronicky? No dobre, takže budeme to preverovať elektronicky. Mohli by ste spresniť tú tému, o ktorej hlasujeme? Unter Tagesordnungspunkt 4 bode dnešnej agendy 4 pre tých kolegov, ktorí tu dnes do poludňa neboli. To boli prípravy na konce 16, konferencia CITES a k tomu sme iniciovali ústny dopyt na komisiu a radu, ale musíme o tom ešte formálne hlasovať, takže to urobíme elektronicky. Takže kto súhlasí, nech sa páči, hlasujte áno. Ale hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 43 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Takže budeme postupovať tak, ako sme navrhovali. Takže teraz môžeme prejsť k bodu 9 a tu, by sme, tu navrhujem, aby sme hlasovali elektronicky a to je námietka podľa článku 88 odsek 2 používanie kyseliny mliečnej na zníženie povrchovej mikrobiálnej kontaminácie jatočných sietí hoved, e, jatočných, prepačte, tiel hovedzieho e, dobytka hlasujem elektronicky, hlasovali všetci končím hlasovanie 22 za 25 proti. Nikto sa nezdržal. Takže tým je to zamietnuté. Prejdeme k bodu rokovania 10. To je to, to je zaradenie alebo klasifikácia balenia a označovania nebezpečných prípravkov. To je takisto nekomplikované. Máme tu len návrh, kto s tým môže súhlasiť. Kto s tým môže, súhlasiť. A nie, prepačte, musím najprv hlasovať o pozmeňacom návrhu jedno, jedna, o jednotke hlasujeme, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijatí. Takže teraz Hlasujeme o návrhu. Tu budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 51 za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Jednohlasne tak. Teraz o návrhu legislatívneho uznesenia. Takisto elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. To je takisto prijaté. Teraz ideme ďalej k správe Gardiny. Teraz? So, das dauert ein wenig länger. Že hlasujeme ako o mechanizmu Únia e, v oblasti celnej ochrany, 65K, pozmeňací návrh za, proti, zdržali sa. 65 musíme skontrolovať elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 26 za, 25 proti, prijatý. Pozmeňací návrh číslo 68 68. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 66. Odpadáva. 67. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Regi 22 odpadáva, 71, kto je za? Kto je proti? zdržali sa, zamietnutý. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutý. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Regi 23, kto je za? To je proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 70 za, proti, zdržali sa. No, Stá sa mi, že je to prijaté, ale 70 si hovoríme elektronicky. Otváram hlasovanie o 70. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 32 za, 20 proti, 1 sa zdržal prijatý. 75 za, proti, zdržali sa prijatí. Potom prejdeme k ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Dobre, ústny pozmeňovací návrh odpadáva. A hlasujeme o 74. Kto je za? Kto je proti? držali sa prijatí. FED 6. Hlasujem o zvyšku návrhu. Kto je za? Kto je proti? Držali sa. To nie je jasné, takže o AFET 6 hlasujeme elektronicky, nech sa páči. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 29 za, 24 proti, prijatý AFET 7 za, proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 77 za. Proti. 77. To si musíme overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 27 za, 28 proti, takže je to zamietnuté. 76 eh, za, proti. Držaj sa, zamietnutý. 24 za, proti zdržali sa prijatí. Regi 25 za, proti, zdržali sa. No dobre, to si teda isto preveríme. Regi 25, otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. 34 za, 22 proti jasne prijatý. 78 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 82 za, proti, zdržali sa, prijatý. 83 za, proti, zamietnutý. 84 za, proti, zdržali sa, prijatý. Dobre, toto si skontrolujeme, otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. Prijatý. 27 e, za, e, Regi 27 za, proti zdržali sa, prijatý. 86 za, tu z regi 27 bol prijatý. No dobre, takže elektronická, elektronické hlasovanie o regi 27. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Zamietnutý. To bolo rozumné. 86 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 85 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Regi 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 88 za, proti, zdržali sa a zamietnutí. 89 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A 89 overíme elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. Zamietnutý. 87 za, proti, No, hlasovalo len 20 kolegov, takže ešte raz 87 za, proti, zdraví sa, prijatý. 90 za, proti, Zdraví sa zamietnuté. 91 za, a nie, ten odpadáva. Uh, Báčet 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. 92 za, proti, aj sa zamietnutí. AFED 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 93 za, proti, zdržali sa prijatí. 94 za, proti, zdržali sa zamietnutí osmička, 95, 96 a FED 9. Eh, hlasujeme v bloku, kto je za, kto je proti, zdraví sa prijatý. 98 za, proti, zdraví sa prijatý. 97 za, proti, zdraví sa zamietnutý. Regi 29 za, proti, Zdržali sa? No, o Regi 29 si musíme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 32 za, 29 proti a tým je prijatý. 99 za, proti, zdrali sa, zamietnutý. 100 za, proti, zdrali sa, Zamietnutý. DV 5, kto je za, je proti, čaj sa prijatý. 102 odpadáva, 101. Hlasíme, kto je za. Proti, zdržali sa, prijatý. Ďalší je regi 30, to je za. Hlasujeme o regi 30, kto je prosím za. Kto je proti. Regi sa zamietnutý. 105, kto je za. Kto je proti. Zdržali sa zamietnutý. 106 za. Proti. Zdržali sa zamietnutý. 108 za <clears throat> proti, zdržali sa zamietnutí. 109 za, proti, zdržali sa a zamietnutí, myslím. Dobre, takže 109 si overíme elektronicky. Pre istotu otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 43 za, 19 proti, jasne prijatý. 110 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Sto dvanáctka za, proti, zdržali sa zamietnutí. 113 za, proti, zdržali sa prijatí. Regi 31 za, proti, zdržali sa, prijatý. Deviatka za, proti, zdržali sa, prijatý. 114 za. Um, nuž, skontrolujeme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Regi 33, kto je za? To je proti. Prijatý. 115, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. Regi 32, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 116 za, proti, Takže 116 elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Mhm, zamietnutý. 117 za, proti, zamietnutý. 118 za, proti, zdržali sa prijatí. 119 za, proti, zdržali sa prijatí. 120 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Konsolidovaný pozmeňovací návrh číslo 1 za. Proti. Prijatý. Um, 120, pardon, regi 35 za. to bolo prijatý, 37, čiže regi 37 za, proti, zdržali sa prijatým. Budget 15, to je za. To je proti. Zdržali sa zamietnutí. Regi 38, to je za. To je proti. Zdržali sa prijatí. 124, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 125, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Regi 39, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Teraz prejdeme ku konsolidovanému pozmeňovacomu návrhu. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. A tým prejdeme si pár strán a pokračujeme článkom 7 144, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnutí. 146 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. Regi 44 a AFET 11. No to hlasujeme spoločne, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. 100 45 za, proti, zdroj sa, zamietnutý 147 za, proti, zdroj sa, zamietnutý. fe 12 za, proti, zdroj sa, prijatý. Reky 45 za, proti, zdroj sa, zamietnutý. fe 13 za, proti, zdroj sa, prijatý. 148 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Regi 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 149 za, 149 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Regi 47 prijatý. a 14 za, proti zdržali sa zamietnutí, 150 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 151 za, proti, zdržali sa prijatí, 48 regi, kto je za, to je proti, zdržali sa zamietnutí, 152 a 153 sú identické, hlasujeme spolu, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 154 za, proti, Zdržali sa? No, nie je to jasné. 154 si preveríme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 156 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 15 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 155 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 157, 158, identické hlasujeme spolu, zamietnuté 159, nehlasujeme, takže 13 za, proti, zdržali sa prijatí, 14 za, proti, zdržali sa prijatí, 16 za, proti, zdržali sa prijatí, pokračujeme 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 163 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 164 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 165 za, proti, zdržali sa prijatí, 166 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 18 za, proti zdržali sa prijatí. 19 za, proti zdržali sa prijatí. Um, 167 stiahnutá, 168 za, proti zdržali sa. Nie je to jasné. Takže 168 hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijatý. 169 za. Proti. Zraj sa. Zamietnuté. 170 za. Proti. Zamietnuté. 49 regi. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa prijatí. 171 za, proti, zdržali sa prijatí. 96 nehlasujeme. Odpadáva aj 172 a regi 50 a 173. O tom hlasujeme, kto je za, kto je proti, Zdržali sa zamietnutý. 174, kto je za, to je proti. Zdržali sa zamietnutí. 175 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 20 za. Proti. Zdržali sa prijatí. AFED 15 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 176 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 177 za. Proti. Zdržali sa prijatí. AFED 16 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 21 za, proti zdržali sa prijatí, 22 za, prijatí a FED 17, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 179, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 180, kto je za, chcete si to overiť, takže 179 sa overuje elektronicky, hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. Zamietnutý. 180 za, proti, zdržali sa, prijatý. E, rozpočet 18 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 178 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 180, jednotka za, proti, zdržali sa zamietnutí, regi 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 182, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 97, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí, Konsolidovaný pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa za, prijatý. Môžeme teraz preskočiť až k článku 13, takže 192 za, proti, zdržali sa, prijatý. Regi 53 za, proti, zdržali sa prijatí. Budget 20 za, proti, zdržali sa prijatí. AP 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. DV8 a Regi 54 odpadávajú. A prechádzame 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 28 za, proti, zdržali sa 28 mm, od, eh, hlasujem elektronické. Končím hlasovanie. <clears throat> to bolo jasne prijaté. 193 za, proti, zdržali sa prijatí, 194 za, proti, zdržali sa zamietnutí. O 195 hlasujeme teraz za, proti, zdržali sa zamietnutí, 196 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 197 za, proti, zdržali sa prijatí. 198 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 199, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 200 mm, a 201 sa nehlasuje. 204 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 202 za, proti, zdržali sa prijatí. 203 za, proti, zamietnuté 204 za, proti, zdržali sa prijatí, 206 za, proti, zamietnutí, pokračujeme 29, ktoré je za, proti, zdržali sa prijatí, 209 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 210 nič, ale 211 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 212 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 213 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ostatné odpadávajú až po 217, 29 afet za, proti, zdržali sa prijatí, 99 za, proti, zdržali sa prijatí, afet 30 za, proti, zdržali sa to nie je jasné. Hlasujeme elektronicky o 30. E otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Dobre, bolo to zamietnuté. 218, o tom sa nehlasuje. 219. Hlasujeme za. Proti, zdržali sa prijatí. 220 a 90 sa nemusí hlasovať. A F31 e nie. A preskočíme až po 30 za, proti zdržali sa prijatí. A teraz hlasujeme o 226 za, proti zdržali sa zamietnutí. 227 No, tak Musíme hlasovať eh, o 227. Takže ešte raz, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 228, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 229, kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí, 32 za, proti, zdržali sa prijatí. Budget 21, prvá časť, to je za, to je proti. Zdržali sa zamietnutí. 33, prvá časť, DV 11, prvá časť sú identické a hlasujeme spoločník, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Regi 55, 56 odpadajú a potom tu máme 230, kto je za? Proti. a Zdraví sa zamietnutý. 33, druhá časť, kto je za? Kto proti? Zdraví sa, prijatý. No, takže overíme si to elektronicky. 33, druhá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 44 k 19 prijatý. Takže máme 232, kto je za. Takže 232, kto je za. to je proti. Prijatý. Páže 22, kto je za, je proti, zdržali sa prijatí. 233, kto je za, je proti, zdržali sa prijatí. 234 za, proti, zdržali sa prijatí. Regi 58 za, proti, zdržali sa prijatí. 235, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 236, to je za, proti prijatí. 200 35 bol prijatý. bače 23 prijatý. 238 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 239 za, proti, zdržali sa prijatí, 240 za, proti, zdržali sa zamietnutí, páč 24, kto je za, je proti. čaj sa Zamietnutý. 241, kto je za. To je proti. Zdržali sa Prijatý. 242, kto je za. To je proti. Zdržali sa Zamietnutý. 243, kto je za. To je proti. Zdržali sa zamietnutý. Budget 25, kto je za proti, zdržali sa prijatí, 244, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 245, kto je za, proti, ešte raz, 245, kto je za, to je proti, zdržali sa zamietnutí, Paže 26 za, proti, zdržali sa prijatí, 246, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 247, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnutý. 248, to je za, to je proti, zdržali sa, zamietnutý. 249, kto je za, to je proti, zdržali sa, zamietnutý. 250, kto je za, to je proti, zdržali sa, zamietnutý. 551 padá 252 až, 2, až 255 v bloku, kto je za, proti. Zdroje sa zamietnuté, 34 za, proti, zdroje sa prijatý. 256, kto je za, kto je proti, zdroje sa zamietnutý. 35 za, proti, zdroje sa prijatý. Regi 59, kto je za, to je proti. Zdržali sa zamietnutí. Teraz hlasujeme o budget 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 257. Kto je za? Proti? Um, zamietnutý 258. Kto je za? Proti? mám potom, mám pocit, že zamietnutý 259 za proti zamietnutý, DV14 za proti zdržali sa zamietnutý, 260 za proti zdržali sa zamietnutý. Tric, 262 za. dva za. Against. Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. 263, kto je za? zase proti? Zdržali sa. Toto si hovoríme elektronicky a 263 hlasujeme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Jasnou väčšinou eh, prijatý, ale SED má o jedného viac pri hlasovaní takmer sa to neodvážujem povedať. 38 za, proti, žali sa zamietnutí. 39 za, proti, zdržali sa prijatí. 91 za, proti, a prijatí. 40 za, proti, zamietnutý regi 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 42 za, proti, zdržali sa prijatí. Jednotka za, proti, zdržali sa prijatí. 43 zvyšok. To je za, e, proti, zdržali sa zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa prijaté. 45 odpadáva. 46 tiež a pre, pre 46 za, proti zdržali sa zamietnutá, regi 3 za, proti zdržali sa prijatý, budget 4 za, proti zdržali sa prijatý. A FED 1 za, proti zdržali sa prijatý, budget 5 za, proti zdržali sa Hm, toto si musíme skontrolovať elektronicky, takže kontrolujeme budget 5 elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. SAD má jedného navyše. Teraz je to OK. 34 za, 28 proti, prijaté. Teraz hlasujeme o 40. Osmičke za, proti, zdržali sa prijatí. 50 za, proti, zdržali sa prijatí. 51 za, proti, zdržali sa prijatí. 52 za, proti, zdržali sa prijaté, prijaté regi 5 za, proti zdraví sa prijatý, budget 9 za, proti zdraví sa prijatý, AFE 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí, redi 6 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. AFE 3 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Regi 7 za, proti, Hlasujeme elektronicky o regi 7. Nie je to jasné. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 3 a regi 9 identické. Hlasujeme spolu za. To je proti. Zdržali sa prijatí. Regi 8 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 45 za. Nie, pardon, 54 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 55 za. Proti zdržali sa prijatí. Regi 10 za. Proti zdržali sa prijatí. Budget 10 za. Proti zdržali sa prijatý, Štv... A dobré, budget 10 overíme ešte raz. Nie. Čo bol to Regi 10, končím hlasovanie. Zamietnuté. Veľmi jasné. Štvorka za, proti, zdroj sa prijatý. Regi 13 za, proti, zdroj sa zamietnutý. Takže 50, budget 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa prijatí, 93 za, proti, zdržali sa zamietnutý, Regi 14, 14 je za, proti, zdržali sa zamietnutý, 61 za, proti, zdržali sa, prijatý. Regi 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Regi 16 za, proti, Držali sa, zamietnutý budget. Aha. Takže Regi 16 preveríme elektronicky. Ja si myslím, že je zamietnutý. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijatý. Budget 12 za, proti, žali sa, prijatý. Regi 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Regi 18 za, proti, zamietnuté. Regi 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. DV4 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. AFED 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Peťka za, proti, zdržali sa, prijatý. 62 odpadáva, regi 20 za, proti, zdržali sa, prijatý, Šestka odpadáva, 63 tiež aj sedmička, Regi 21 za, proti, zdržali sa, prijatý, Um, AFED, čiže iba, že 13 bol zamietnutý, AFED 5 za, proti, zdržali sa, prijatí, 64 ehm, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 52 za, 5 proti, srdečné blahoželanie, spravdajkne, ale teraz ešte Musíme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Budget 1, kto je za? Budget 2, pardon. Budget 2 musíme hlasovať, kto je za, proti, zdrali sa. Prijatý. Budget 3, kto je za, kto je proti, zdrali sa. Prijatý. A teraz je záverečné hlasovanie elektronicky o celom takto pozmeňovanom návrhu. Končím hlasovanie. 52 za, 5 proti, traja sa zdržali, prijatý srdečné blahoželanie spravodajkyni. Sie möchten das Wort haben, bitte. Sì, grazie Presidente, approfitto che lei mi dá... Pani Gardini, chcete mať slovo? Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja chcem e, sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa pričinili o tento výsledok a navrhujem, aby sme e, sa začali rokovať s radou o mechanizmu o mechanizme e, ochrany pred katastrofami v zmysle článku 16 e, rokovacieho poriadku by sme mali odhlasovať mandát, tak by sme mohli začať rokovania, aby sme mohli zostaviť témy na rokovania. Okrem tých tieňových správodajcov, e, predsedu a mňa ako správodajkne. Proti toho nemôžeme nič namietať. A vidím, že nikto nenamieta, takže budeme takto postupovať článkom 70 ešte budeme mať e, veľa zábavy, vážení kolegovia. Všetky správy, e, ktoré sa budú riešiť po 10. decembri. E, s tým budeme mať veľkú radosť. A táto ešte do toho nespada. Želám vám teda úspešné rokovania už pri prvom čítaní. A teraz prichádzame k ďalšej správe. A tu ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky a tu je e, spravodajcom kolega Peter Zeber a začíname hneď s hlasovaním a začíname konsolidovaným pozmeňovacím návrhom 8. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Môžeme to overiť. Ideme hlasovať o konsolidovanom pozmeňujúcom návrhu 8. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté, jasne zamietnuté. Konsolidovaný návrh 9, opäť elektronicky, otváram hlasovanie. Odhlasovali ho všetci. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Teraz konsolidovaný pozmeňujúci návrh 10. Elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. 45 za, 14 proti. Tým je tento návrh prijatý. Má niekto nejaké nejasnosti? A teraz preskočíme na 70. A ja mám 70 na strane 6. Aby sa kolegovia mohli upokojiť, preskočíme niekoľko strán. Hlasujeme teraz o 70. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 71 za. Proti Zamietnuté. 231 za, proti, zamietnuté. 72 za, proti. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Odhlasovali všetci? Už overujeme. Dobré ráno. Končím hlasovanie. Prijatý. Teraz 73. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 74. Za. Proti. Zamietnuté. 233 za. Proti. Zamietnuté. 233 si overíme. Ten, kto predložil tento návrh, si želá elektronicky overiť. Odhlasovali už všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 75 za. Proti. Zdržali sa. Nie je to jasné. Hlasujeme elektronicky o 75. Hlasovanie končím. prijatý. 76 za, proti, zamietnuté. 77 za, proti, zamietnuté. 234 za, proti, zamietnuté. 78 za, proti, zamieta sa. 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. 79 za, proti, Hlasujem elektronicky o 79. Nie je to jasné. Otváram hlasovanie. Odhlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. 80 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 81 za. Proti. Príjima sa. 235 za. Proti Overujeme si 235. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz hlasujeme o konsolidovanom návrhu 4. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. Teraz 237. Za? Proti? Zdržaj sa? prijíma sa. Či? Ešte raz. 237. Kto je za? Proti? Zamieta sa. 92. Za? Proti? Zamieta sa. 93. Za? Proti? Zdržali sa? Nie je to jasné. Otváram elektronické hlasovanie o 93. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 238 za. 238 za, proti. Zamieta sa. 94 je stiahnutá. 95 za. Proti. Zamieta sa. 98 za. Proti. Zamieta sa 99 za. Proti. Zdržaj sa, zamieta sa 100 za. Proti. Zdržaj sa, zamieta sa 101 za proti, zdržaj sa, zamieta sa 102 za, proti, zdržaj sa, príjma sa 240 za, proti, zamieta sa 241 za, proti, zamieta sa 12 za, Proti? Zdržali sa? Nie je to jasné. Hlasujeme elektronicky o 12. Končím hlasovanie. Príjma sa. Teraz hlasujeme o kompromise 6. Za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Teraz preskočíme na stranu 13 a na posmiaci návrh 156 od kolegu Úmera. Kto je za 156? Proti? Zdržaj sa? Príjma sa. 20 odpada. 251 za. Proti? Príjma sa. 252 za. Proti? Zamieta sa. 158 za. Proti? zdržali sa, zamieta sa. 23 a 159 sú totožné za, proti, Zdržaj sa, zamieta sa. Overujeme si to. 23 a 159 otváram hlasovanie. Odhlasovali všetci? Zamieta sa. 24 za. Proti. Neviem to spoznať, lebo skoro nikto nezvihol ruku. 24 za. Proti. Zdržali sa, príjma sa. 253 za. Proti. Zamieta sa. 29 za, proti, zamieta sa. 30 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Teraz tu máme eh, hlasovanie po častiach, 32. Toto povedal Chris. Overujeme si 30. Otváram hlasovanie k 30. Odhlasovali všetci? Končím hlasovanie. Dobre, zamiet. Prepačte, príjma sa. Chris Davis má doháňa do šialenstva. Teraz prichádzame 32. Prvá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa, príjma sa. Druhá časť za, proti, Samieta sa, 33 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 226 za, proti, príjma sa. A teraz eh, prichádzame v 38 za, 35 odpadá. T 30 sme predsa prijali a tak 35 odpadá. Takže prechádzame k 38. Kto je za? Proti? Zdržuje sa? Zamieta sa. Konsolidovaný návrh 1. Za? proti, zdržali sa, príjma sa. 51 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 46 za, proti, zavieta sa. 49 za, proti, Zdržali sa? Zamieta sa. Ale overíme si to. Overujeme si 49. Nie som si istý. Odhlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dvojka. Overujeme si to, kto je za, proti, príjma sa. Trojka, kto je za, Proti? Zamieta sa. Konsolidovaný návrh 2. Za? Proti? Zamieta sa. Overíme si to. Pár kolegov sa zúčastnilo hlasovania. Tak si to overíme. Odhlasovali všetci? Končím hlasovanie. Tak, to je výsledok. Treba poriadne zdvihnúť ruku, nie usmievať sa. Úsmev veľmi nepomôže pri hlasovaní. Vidím veselé tváre, ale to nepomáha pri hlasovaní. Takže teraz 54. Kto je za? Richard Zeber. E, pán predseda Mohli by sme ešte raz e, overiť pozmeňujúci návrh 3. Nie je miesta, ako sme odhlasovali trojku. Mohli by sme si overiť trojku? Zamietli sme pozmeňujúci návrh 3. E, môžeme si hovoriť. Dobre, overujeme si pozmeňujúci návrh 3. Elektronicky. Odhlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa celkom jednoznačne. Teraz prechádzame 54. Za Proti? Zamieta sa. 57 za. A prepačte, 55. -ka. 5 najprv. Najprv musíme hlasovať za 55. Kto je za? Proti? Zamieta sa. 56 za. Proti. Zamieta sa. 50 za. Proti. Zamieta sa. 57 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 58 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 5 za. Proti. Zdržali sa. Príjima sa. A teraz hlasujeme o kompromise číslo 3. Za, proti, príjma sa. Teraz hlasujeme o sedmičke. Za, proti, zdržaj sa, príjma sa. Osmička za, proti, zdržaj sa, príjma sa. 64 za, proti, Zamieta sa 65 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 66 za, spolu so 67 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, overujeme si. 66 a 67. Otváram hlasovanie. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. 68 za. Proti. Zamieta sa 69 za. Proti. Zamieta sa. A teraz záverečné hlasovanie o celom návrhu. Otváram hlasovanie. Odhlasovali všetci? Končím hlasovanie. 46 za, 7 e, proti, 6 sa zdržali. A teraz hlasujeme o e, návrhu legislatívneho uznesenia za. E, teda hlasujete elektronicky, končím hlasovanie. Aj to sme prijali. gratulujem, Richard Zeber. Richard Zeber sa hlási k článku 70. Áno, chcem urobiť formality e, správne, tak ako kolega Gardini, chcem poukázať na to, že by bolo naozaj veľmi dobre, keby sme sa dohodli na prvom čítaní. A pravidlo 70 je také keby bolo veľmi vhodné, keby sa mandát preniesol e, pri rokovaniach s radou. A e, moja maličkosť by mala patriť k e, tieňovým spravodajcom pri tomto vypočutí. Budeme pravidelne informovať výbor o priebehu rokovaní, ale toto hlasovanie bude určite dobrým základom pre ďalšie rokovania s radou. Predseda, Nevidím tu nejaké rozpory, nikto nie je proti, inak by sme museli uh, hlasovať či, o tom, či dáme jeden mandát. Budeme hlasovať o tom, či tam dáme jeden mandát? Chcete o tom hlasovať? Áno. Dobre, tak elektronicky budeme hlasovať o tom, či dáme jeden mandát. Odhlasovali všetci hlasovanie. Končím. 44 je za, 7 proti, 2 sa zdržali. A tak sme poskytli mandát pre dohodu na prvom čítaní. Dobre, teraz ideme podľa nových pravidiel. Musím povedať, že už teraz 75 E, veci sa nám darí uzavrieť pri prvom e, čítaní, čo je naozaj veľmi dobrý výsledok a e, obrovské zvýšenie oproti predchádzajúcej situácii. A možno by som ešte mal povedať, ale všetci kolegovia vedia, čo odhlasovali milý týždeň v Štrásburgu, že o výsledku trialogu tu vo výbore tiež budeme hlasovať. Takže to, to naozaj nebude nudné v nasledujúcich týždňoch ani mesiacoch. Tak a teraz prechádzame k bodu 13 a to je stanovisko e, kolegu Nikosa Chrysogelosa. To sa presunulo, pracovalo sa na tom ešte a tu začíname. Máte nejaké nejasnosti? Dobre. Takže začíname hneď 138. Kto je za? Kto je proti? Dobre, môžeme elektronicky odhlasovať. Hlasovanie je otvorené. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh sa príjma. 139 za. Proti? Príjma sa. Konsolidovaný návrh 6 za. Proti? Zdržali sa. Príjma sa. Teraz hlasujeme o 141 za. Proti? Zdržali sa. Príjma sa. Dvojka za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 142 za proti, zamieta sa. 143 za, proti, príjma sa. 144 za, proti, zamieta sa 145 za, proti, zdržaj sa, zamieta sa. Kompromis 17 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Konsolidovaná 18 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 172 za. Proti. Zdržali sa. Nie je to jasné. Hlasujeme o 172 elektronicky. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Trojka za. Proti. Zdržali sa, nie je to jasné. Hlasujeme o trojke elektronicky. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 173, 176 a 177 môžeme odhlasovať spolu. Kto je za? Proti? Príjma sa. 174 za? Proti? Zamieta sa 175 za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. Konsolidovaná 19 za? Proti? zdržaj sa, príjma sa. A teraz môžeme preskočiť až na šestku za, proti, Zdržaj sa, príjma sa, sedmička za, proti, Zdržaj sa, príjma sa, osmička za, proti, Zdržaj sa, príjma sa, deviatka za, kontrola, Želáte si kontrolu k osmičke. Hlasujeme elektronicky o osmičke. Otváram hlasovanie. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. Deviatka za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 192 za. Proti Zamieta sa. 193 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 194 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Konsolidovaný návrh 7 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Konsolidovaná 20 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 16 za proti, zdržali sa, príjma sa. 201 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Konsolidovaný návrh 9 za, proti, príjma sa. 205 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 204 odpadá, pretože je zahrnutá do konsolidovaného návrhu. 206 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 207 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 208 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 17 za, proti, zdržali sa, za, príjma sa. 209 za, proti, zdrží sa, zamieta sa. Konsolidovaný návrh 21 za, proti, zdržaj sa, príjma sa. Teraz e, preskočíme až na 221 za, proti, zdržaj sa. Nie je to jasné. Overíme si 221 elektronicky. Otváram hlasovanie. Končením hlasovanie. Príjma sa. 19 za. Proti. Príjma sa. 223 za. Proti. Príjma sa. 224 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. Konsolidovaný návrh 22 za. Proti, zdržali sa, príjma sa. 235 za. Proti, príjma sa. 236 za. Proti, zdržali sa, zamieta sa. 237 za. Proti, zdržali sa, príjma sa. Konsolidovaný návrh 10 za, proti, prijíma sa. 239 za, proti, zdržaj sa, prijíma sa. 240 za, proti, zdržaj sa, zamieta sa. 241 za, proti, zdržaj sa, prijíma sa. 23 za, proti, zdržaj sa, prijíma sa. 242 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 243 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 244 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 245 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 246 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 247 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 25 za, proti, zdržaj sa, príjma sa. 26 za, proti, zdržaj sa, príjma sa. 249 za, proti, zdržaj sa, príjma sa. Konsolidovaný návrh 11 za, proti, zdržaj sa, príjma sa. 252 e, za, proti, Zdržaj sa, príjma sa. 253 e, za, proti, zdržali sa, príjma sa. 254 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 255 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 256 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 257 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 258 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Konsolidovaný návrh 12 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 260 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 261 za, proti, zdržaj sa, príjma sa. 262 za, proti, zdržaj sa, príjma sa. 264 za, proti, zdržaj sa, zamieta sa. 265 za, proti, príjma sa. 266 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 267 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 268 za, proti, zamieta sa. 269 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 30 za, proti, zdržaj sa, prijíma sa. 270 za, proti, zdržaj sa, prijíma sa. 271 za, proti, zamieta sa. 32 za, proti, zamieta sa. 272 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 273 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 274 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 33 za, proti, zdržaj sa, prijíma sa. 275 za, proti, zdržaj sa, zamieta sa. 276 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 277 za, proti, overíme 100. 277. To je zaujímavá konštelácia. Odhlasovali všetci, končím hlasovanie. Tesne zamietnuté. 278 za, proti, zamieta sa. 279 za, proti, to nebolo schválené. 279 za, proti, príjma sa. 280 za, Takže elektronicky si overujeme 279. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Tak to sa musím opraviť. 280 za. Proti. Zamieta sa. 283 za. Proti. Zamieta sa. 288 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 289 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 290 za, proti, zamieta sa. 34 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 291 za. Proti. Zdržali sa. Príjima sa. 292 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 35 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 36 za. Proti. Zdržali sa. Príjima sa. 293 až 295 môžeme odhlasovať spolu za. Proti prijíma sa. 296 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 37 za. Proti. Zdržali sa. Prijíma sa. Konsolidovaný návrh 13 za. Proti. Prijíma sa. 39 e, za. Proti zdržaj sa, príjma sa. 298 e, za, proti, zdržaj sa, zamieta sa. 299 e, za, proti, zdržaj sa, zamieta sa. 40 za, proti, zdržaj sa, príjma sa. 300 za, proti, zdržaj sa, príjma sa. 301 za. Proti. Zdržaj sa, zamieta sa. Konsolidovaný návrh 23 za. Proti. Zdržaj sa, príjma sa. 45 za Všetko jasné? 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 304 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 305 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 305 si overujeme elektronicky. Odhlasovali všetci, končím hlasovanie. Príjma sa. 306 za. Proti. Zamieta sa 307. Za. Proti. Zamieta sa. 308 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 309 za. Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 310 za. Proti Zdržali sa, príjma sa. Konsolidovaný návrh 15 za. Proti. Zdržali sa, príjma sa. 312 za. Proti. Zamieta sa. 313 za. Proti. Zamieta sa. 47 za. Proti. Zamieta sa. 48 za proti, zdržali sa, zamieta sa. 314 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 315 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 316 za, proti, zamieta sa. 317 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 49 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 321 za, proti. Áno, opakujem. 321 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 322 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Potom dva totožné návrhy, 50 a 323, hlasujeme o oboch spolu za, proti, zdržali sa, príjma sa. 324 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 325 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 326 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Overíme si 326, keď si to želáte, otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali. Končím hlasovanie. Príjma sa. 51 za. Proti aj sa, zamieta sa. 327 za, proti, zamieta sa, 52 za, proti, zdržaj sa, zamieta sa. 328 za, proti, Hm, to si odhlasujeme elektronicky. 328 hlasujeme elektronicky. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 329 za. Proti. Prijíma sa. 330 za. Proti. Zamieta sa. 53 za. Proti. Zdržaj sa. Zamieta sa. 331 za. Proti. zdržaj sa. Príjma sa. 332 za. Proti. No to odhlasujeme elektronicky. 332 hlasujeme elektronicky. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Jednoznačne sa príjma. 333 za, proti. Príjma sa. 334 za, proti. Zdržali sa, príjma sa. 335 za. Prepačte, to odpadá. 336 za. Proti Zamieta sa. 337 za, proti, zamieta sa. 338 za, proti, zamieta sa. 339 za, proti, zamieta sa. 340 za, proti, no, prijíma sa. 341 za, proti, príjma sa 342 za, proti, príjma sa 343 za, proti, zamieta sa 344 za, proti, zamieta sa 345 za, proti, zamieta sa 346 za, proti, zdržaj sa, príjma sa. 347 za, proti, zdržaj sa, príjma sa. 348 za, proti, príjma sa. 349 za, proti, príjma sa. 350 za, proti, zdržaj sa. Nie je to jasné. Hlasujem elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 351 za. Proti. Prijíma sa. 352 za. Proti. Prijíma sa. 353 za. Proti. Prijíma sa. 354 za. Proti. Prijíma sa. 355 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 356 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 357 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 358 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 359 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 360 za, proti, zdržali sa, príjma sa 361 za, proti, nie je to jasné, hlasujeme o 361 elektronicky. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Jasne zamietnuté. 362 za, Prepašte, to odpada. 363 za, proti, Aj toto budeme musieť overiť elektronicky. 363 elektronicky. Končím hlasovanie. Jednoznačne schválené. 364 za, proti, príjima sa. 365 za, proti, prijíma sa. Konsolidovaný návrh 16 za, proti, prijíma sa. 368 za, proti, prijíma sa. 369 za, proti, prijíma sa. 370 za, proti, prijíma sa. 371 za, proti, prijíma sa. 372 za, proti, Zamieta sa. 373 za. Proti. príjma sa. 54 za. Proti. príjma sa. 55 za. Proti. príjma sa. 56 za. Proti. príjma sa. 57 za. Proti. príjma sa. 58 za. Proti. Zamieta sa. 59 za proti, zdržali sa, zamieta sa. 60 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 61 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Konsolidovaný návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Konsolidovaný návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 67 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 68 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 69 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 70 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 71 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 72 za, proti, zamieta sa. 73 za, proti, zamieta sa. 74 za, proti, príjma sa. 75 za, proti, zdržali sa. Samieta sa. Overíme si 75 elektronicky. Odhlasovali všetci, končím hlasovanie. Príjma sa. A teraz prichádzame ku konsolidovanému návrhu Teríza. Proti. Príjma sa. Konsolidovaný návrh 4 za proti, zdržali sa, príjma sa. Konsolidovaný návrh 5 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 94 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 95 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 96 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 97 za, proti, zdržaj sa, prijíma sa. 98 za, proti, zdržaj sa, zamieta sa. 99 odpada, 100 za, proti, zdržaj sa, prijíma sa. 101 za, proti, zdržaj sa, prijíma sa. 103 za, proti, zdržaj sa, prijíma sa. 104 za, proti, zdržaj sa. Nie je to jasné. A hlasujeme o 104 elektronicky. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. 105 za, proti, zdržaj sa, príjma sa. 106 za, proti, zdržaj sa, zamieta sa. 107 za, proti, zamieta sa 108 za, proti, príjma sa 109 za, proti, príjma sa 110 za, proti, zdržaj sa. Nie je to jasné. Elektronicky overujeme 110. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. 111 za, proti, príjma sa 112 za, proti, príjma sa 113 za, proti, príjma sa 114 a 115 sú totožné a spolu budeme o nich hlasovať. Za, proti, zamieta sa. Nie, tak dobre, overíme to elektronicky. Už to máme nacvičené pri tomto stanovisku. Končím hlasovanie. 44 za. Je to prijaté. 117 za. Proti. Zdržali sa, zamieta sa. 118 za. Proti Myslím si, že sa to prijalo. Budeme o 118 elektronicky hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 34 za, 20 proti, takže sa to príjma. 119 e, za, proti, zamieta sa 120 za, proti, zamieta sa 121 za, proti, príjma sa 122 za, proti, príjma sa 123 za, proti, príjma sa 124 za, proti, zamieta sa 125 za, proti, príjma sa 126 za, proti, Príjma sa. 127 za, proti, príjma sa. 128 za, proti, príjma sa. 129 za, proti, príjma sa. 130 za, proti, príjma sa. 131 za, proti, zamieta sa. 132 za, proti, príjma sa. 133 za, proti, Zamieta sa. 134 za. Nie, o 136 nemusíme hlasovať, takže 135 za, proti, príjma sa. 136 za, proti, príjma sa. Už e, by som teraz sa zagratulovať k tomu, že toto bolo stanovisko s najväčším počtom elektronických hlasovaní a teraz budeme elektronicky hlasovať o konečnom výsledku. Odhlasovali všetci. Končím hlasovanie. 49 za, 4 proti, 1 sa zdržal a tým je toto stanovisko prijaté. Jetzt kommen wir zu zum Thema Asbest. Teraz prejdeme na tému pani Wills a začíname hneď kompromisným návrhom číslo. A nie, nie, nie, nie, nie, nie, prepačte. Ešte raz sa nadýchnime. Takže najskôr príjme k názvu a to je pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, prijatý kompromis 1, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Deviatka za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Štrnáctka za. Proti. Zdržali sa prijatí. 15 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za proti, zdržali sa prijatí. 22 za, proti, zdržali sa prijatí. 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 25 za, proti, zdržali sa prijatí. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa prijatí. Konsolidovaných 4 za, proti, zdržali sa prijatí. A prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 49 za, 1 proti, nikto sa nezdržal. Pani Vila, srdečné blahoželanie. Týmto sme ukončili hlasovanie a teraz prejdeme k transparentnosti opatrení regulujúcich ustanovovaní cien liekov na humané použitie a ich zaraďovania do pôsobnosti verejných systémov zdravotného poistenia. Ja by som navrhovala, aby sme veľmi krátko sa tak zastavili. Všetci tí, čo sa chcú zúčastniť na diskusii, sú srdečne pozvaní a tí, ktorí by chceli opustiť sálu, nech sa páči, môžete to robiť teraz. So, jetzt möchte ich als allererstes der Berichterstatterin das Wort geben, wenn das gemurrt Teraz by som dal slovo spravodajkyni, keď sa ukončí toto šomranie v sále a spravodajkňou je pani Kolíňa Parvanová a len ona a výlučne len ona má slovo. Pani Kolíňa, nech sa páči. Um, <clears throat> pán predseda, Chcela by som e, všetkým kolegom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy a predložili návrhy k tejto veľmi citlivej téme, najmä tieňovým spravodajcom, chcem poďakovať za ich spoluprácu, ochotu na diskusiu a snahu nájsť kompromisné pozmeňujúce návrhy. Mali sme iba jedno stretnutie tieňových spravodajcov, pracovali sme veľmi intenzívne a teraz by som chcela prezentovať výsledky našej práce Chcela by som hovoriť o hlavných bodoch, v ktorých sa snažíme momentálne dosiahnuť spoločnú pozíciu. Pracujeme na súbore kompromisov 1 a 4 s cieľom riešiť otázku lehvot na stanovanie e, cien a preplatenie liekov. Chceme ísť týmto smerom. Poprvé, chceli by sme zrušiť dvojitú časovú líniu pre e, lieky, ktoré boli zhotovené s alebo bez HET a T. A tak pokiaľ ide o e, staňovanie e, cien, tam by mala platiť 90-dňová lehota. Okrem toho pre generické lieky by sa takisto mala skrátiť táto lehota 30 a 30 spolu 60 a napokon, pokiaľ ide o e, hodnotenie, E, tak toto môžu členské štáty používať tam, kde je to uplatniteľné. E, takisto sa musí vychádzať z toho, čo je praktizovateľné pre vnútroštátne orgány. Ďalší e, kompromisný návrh číslo 5 sa týka článku číslo 5 a hovorí sa tu o nápravných opatreniach. Tu by sme chceli zmierniť pôvodný návrh komisie, pokiaľ ide o mediáciu a ďalšie konanie s tým, že by sme nechali na členských štátov, aby sa rozhodli, akým spôsobom budú uplatňovať postupy mediácie či súdne konanie. Pokiaľ ide o článok 13 a ďalší dôkaz kvality a bezpečnosti, ako to tu ide a bioekvivalencie, tu chceme vychádzať z návrhu e, Európskej komisie, aby sa nemohli e, opätovne e, vydávať povolenia na uvedenie liekov na ojedinelé ochorenia na trh. Tu pokiaľ ide o stanovovanie liekov, e, vnútroštátne orgány môžu použiť e, údaje z marketingových povolení alebo z povolení na uvádzanie na trh. A napokon e, kompromis 7 sa týka princípu transparentnosti, zameriava sa na kľúčové oblasti, ako je transparentnosť rozhodovacieho procesu, zameranie sa na mená expertov a takisto zverejnenie informácií. To je veľmi dôležité aj pre agentúry EU. E, e, e Ďalej tu ide o transparentnosť stanovania cien a ich oznamovanie komisie. Ďalšie e, časti e, textu boli pozmenené na návrh kolegov. Rada e, im potom odovzdám slovo, ale chcela by som povedať jednu vec a myslím si, že v prípade článku 14, kde ide o nezasahovanie do práv duševného vlastníctva, musíme niečo povedať, pretože pokiaľ ide o návrh komisie tento predstavuje priamy preklad um, nariadenia z roku 2007 a E, patenty sa tu uznávajú ako nekonkurencieschopná prax týkajúca sa uvedenia e, medicínskych produktov na trh. Ja nevidím, aké sú objektívne príčiny na to, aby sa e, takéto informácie týkajúce sa patentovej ochrany mali nejakým spôsobom dostať von a myslím si, že tu netreba si robiť obavy a teraz sa teším na to, čo nám povie rada, ako aj kolegovia v Európskom parlamente, lebo e, dozdehol sa istý pokrok e, v rámci rady a chcela by som pozbudiť členské štáty k tomu, aby pokračovali v tomto úsilí, pretože samozrejme je ťažké e, pokračovať ďalej v práci s 20 rokov starou smernicou. Takisto je treba zaručiť, aby rozhodovania o cene a preplácanie liekov boli transparentné, aby boli založené na dôkazoch a aby každý pacient mal prístup k novým a cenovom eh, priateľným liekom. E, tu sa pozmenil pôvodný návrh komisie. My takisto sa snažíme vyhovieť mnohým e, obavám alebo rozstýliť mnohé obavy vyjadrené členskými štátmi a myslím si, že toto je dobrý spôsob, ako nájsť čo najlepšie riešenie a pozmeniť existujúcu legislatívu. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. A teraz pani Kukovič, ako ti nemá spravodajkňa za EPP. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať spravodajkyni, ako aj tieňovým spravodajcom, pretože naša práca je skutočne tímovou prácou a ja si uvedomujem, že mnohé členské štáty vyjadrujú obavy v súvislosti s touto smernicou, ale musíme mať na pamäti, že je potrebné zmeniť, zlepšiť legislatívu a my sa ešte stále snažíme túto smernicu robiť realistickejšou a priateľnou pre všetky zainteresované strany. E, navrhujeme nové opatrenia e, s tým, že máme na pamäti predovšetkým našich pacientov a ich e, bezpečnosti bezpečnosť. E, Navyše, otázka transparentnosti v tejto oblasti je mimoriadne dôležitá, pretože je kľúčová tak pre členské štáty, ako aj pre dané odvetvie e, navrhované zmeny EPP e, znamenajú veľkú pridanú hodnotu. V kompromisných návrhoch sme rozšírili a zjednodušili nové časové línie pomocou všetkých skupín sa nám podarilo aj dohodnúť na článku 8. E, ponechali sme tu len dva tzv. meké e, oceky a nechceme e, vylúčiť celý článok. Snažíme sa uložiť členským štátom menej povinností Prostredníctvom pozmenujúcich návrhov sa nám podarilo zaviesť aj možnosť e, príslušných orgánov získať plný prístup k údajom a možnosť zahrnúť a generovať dodatočné relevantné údaje. Jeden z hlavných e, problémov s touto um, e, z, tohto, z tohto smernicou je zahrnutie Orphan Drugs. Debates at our group to sú e, osirotené lieky. My skutočne podporujeme zásadu transparentnosti, integrity a nezávislosti rozhodovacieho procesu, ale napriek tomu tu zostávajú niektoré definície, ktoré je potrebné spresniť. Ešte nám zostáva nejaký čas na diskusiu a preto verím, že sa nám podarí dosiahnuť dobrý kompromis pre všetky strany. Prosím vás, aby ste uvažovali o týchto otázkach a aby ste nám naďalej poskytovali vašu podporu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Šelders ako SRD Tieňová spravodajkňa. Ďakujem, pán predseda. Toto je skutočne veľmi ťažké úsilie o dosiahnutie rovnováhy, pretože e, musíme e, vychádzať aj z toho, akým spôsobom je v členských štátoch organizované toto odvetvie a na druhej strane musíme prihľadať aj na záujmy odvetvia a záujmy pacientov. Takže nadvezujem na to, čo povedali kolegyne. Skutočne ďakujem za spoluprácu pri tejto správe a myslím si, že by sme sa mali mali snažiť podporiť e, jednotlivé pozmenujúce návrhy a rozšíriť e, tie ustanovenia, ktoré sa týkajú predlženia časových lehvot na stanovanie cien liekov a na preplácanie e, E, to prepojenie, teda koniec prepojenia na e, patenty a možnosť zavedenia generických liekov na trh a prehodnocovanie členskými štátmi, to sú všetko veci, ktoré treba posúdiť aj v súvislosti s e, pozmeňujúcimi návrhmi my samozrejme prihľadáme na obavy vyjadrené tejto súvislosti. Chcela by som požiadať kolegov, aby podporili podporili existujúcu e- Euribor prispieda e, databázu, kde, prispieva 20 členských, kde prispievajú všetky členské štáty. Potrebujeme transparentnosť e, vymienianých e, údajov. Toto je databáza, ktorá je verejná, ktorú by mohli využiť členské štáty a prevádzkové náklady predstavujú 150 tisíc eur ročne, čiže toto by naozaj nemal byť problém. To je pozmenujúci návrh 259, čiže my všetci budeme pracovať spoločne na tejto správe správy, správe v nadchádzajúcich týždňoch a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť dobré kompromisné návrhy k týmto otázkam. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za zelených zástupuje niekto? No, takže dobre, nie je tu nikto. A teraz za ale pani Susa. Nie? Pokiaľ nie, tak Francúz Grosted, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, ide o otázku, ktorá je veľmi dôležitá a je treba, aby sme na to dávali veľký pozor, lebo niektoré členské štáty sa stretávajú s veľkým problémom pri dosávaní rovnováhy v verejných výdavkoch a e, potrebujeme, aby sa znižovali výdavky na farmaceutické produkty a preto musíme e, sledovať, aký dlhodobý dosah by toto všetko mohlo mať na inovatívnu schopnosť a konkurencieschopnosť schopnosť Európskej únie. Takže je potrebné dosiahnuť túto rovnováhu medzi inováciami a e, týmito e, opatreniami, ale musíme takisto prihľadať na náklady na systémy sociálneho zabezpečenia. E, rozhodovanie o cenách a liekov a ich úhrade, ako aj povolovanie uvedenia liekov na trh sú regulované smernicou z roku 1993. Ja som predložila isté pozmenujúce návrhy, pretože si myslím, že prehodnocovanie e, pridanej hodnoty e, osirelých liekov by sa, e, nema, by sa takisto nemalo zanedbávať a nemala by tu existovať diskriminácia. V niektorých členských štátoch sa zdravotníctvo e, riadi na celoštátnej úrovni, ale aj na regionálnej a miestnej úrovni a preto by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sa zbytočne nepredržovali lehoty na rôzne administratívne úkony. Treba dávať pozor, aby nedochádzalo k duplicite, pokiaľ ide o postupy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni a predložia som pozmeňujúce návrhy v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem pekne. Predtým ako komisia ešte Frank. Pani Hübner. No áno, ďakujem veľmi pekne. Ja e, si myslím, že je to veľmi dôležitá úprava, pretože o tom, akým spôsobom, ako rýchlo sa ktorý prostriedok farmaceut ktoré liečivo zostane na trhu. Toto veľmi často rozhoduje o zdraví a živote pacientov, ale zároveň to môže takisto uh, máte v, vo farmaceutických firmách vplyv na ďalšiu výrobu, pretože niektoré lieky boli veľmi drahé a producenti sa mohli e, mohli e, nechcieť vyrábať takéto lieky, takže ešte, ale ešte, naj, ešte dôležitejším elementom je skutočnosť, že nie len, že budeme mať nové informácie o farmaceutikách, ktoré budú publikované v medicínskych Eh, publikáciách alebo farmaceutických eh, publikáciách. Eh, ale teraz to bude mať, bude mať o tom informácie aj verejnosť, takže každý obyvateľ sa môže, si môže poslúžiť týmito informáciami a samozrejme ten, ktorý má k dispozícii informáciu, samozrejme ten, ktorý má eh, informáciu o tomto produkte a členský štát si bude môcť veľmi dobre rozhodnúť, či chce eh, uviesť takýto produkt na svoj trh alebo nie. To je takisto veľmi dôležité pre pacientov, pretože každý členský štát si stráži svoj rozpočet, pretože teraz máme krízu a každý má málo peňazí, ale je to tiež eh, vytváranie určité rovnováhy medzi výdavkami tak na e, liečiva, ako aj na spoločné e, bezpečnostné pravidlá. Ďakujem e, záverom, budem mať slovo komisia, nech sa páči. Uh, much, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto je veľmi náročný návrh, ale my ho veľmi potrebujeme v Európe a chceli by sme sa poďakovať Európskemu parlamentu, spravodajkyniam a pani Parvanovej za úsilie o dosiahnutie pozitívneho výsledku. Myslím, že s dobrou voľou a značnou spoluprácou sa nám podarí dosiahnuť pokrok v tejto problematike. Komisia je odhodlaná postupovať pragmatickým a flexibilným spôsobom, aby sa pri rokovaniach dosiahol pozitívny výsledok. Samozrejme súčasnú situáciu, e, ktorú určuje existujúca smernica, je potrebné zmeniť a chceme, aby sme dosiahli e, pokrok, aby sme pokročili v predanie dozadu. Čiže ide nám o to, e, že veríme, že Európska, Európsky parlament aj Rada budú s nami spolupracovať s cieľom cieľom dosiahnuť pozitívne výsledky a ďakujeme za e, doterajšie, doterajšiu podporu a tešíme sa aj na e, podporu írskeho predsedníctva. Ďakujem vám, toto je veľmi dôležitá, dôležitá vec e, pre parlament a pre komisiu. Takže záverečné slovo má pani správodajkne, nech sa páči. Uh, Ďakujem ešte raz. Ja by som chcela vyhlásiť, že som pripravená pokračovať v práci, e, spolupráci s so tieňovými spravodajcami týmto veľmi pozitívnym spôsobom. My skutočne zaznamenávame pokrok smerom k rovnakej filozofii, e, ktorej cieľom je zlepšiť smernicu. A my sme skutočne výrazným spôsobom zvýšili transparentnosť rozhodovacieho procesu procesu, pokiaľ ide o hodnotenie zdravotníckých technológií, ako je e, prístup k inovatívnym liekom, všetko v prospech pacientov, ale aj v súvislosti s e, finančnou stabilitou národných e, systémov nemocenského zabezpečenia. E, napriek tomu e, sú tu isté dôvody, pre ktoré ešte stále nie som celkom e, optimistická, pretože my si uvedomujeme obmedzenia, ktoré členské štáty majú a chceme ich život uľahčiť tým, že chceme, aby na národnej úrovni boli vypracované stanoviska A e, ten návrh, ktorý my vypracujeme, je veľmi blízky návrhu komisie a rady a verím, že ten konečný výsledok e, bude úspešný. Dank. Ďakujem veľmi pekne. Mm, vo výbore budeme o tom hlasovať 19. decembra a hlasovanie v pléne ešte doteraz nie je stanovené. Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu dnešnej agendy a to je 16. bod. Zmena a doplnenie smernice 2006 lomeno 66 lomeno ES a to je uvádzanie na trh prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických prístrojoch. Um, spravodajcom je pán Panajotov, a ten dostane tiež slovo. Pán kolega, nech sa vám páči. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Chcel by som eh, prezentovať eh, túto veľmi dôležitú eh, smernicu, ktorá sa týka zákazu kadmiových batérií. Dovolte, ale aby som hovoril po bulharsky táto e, smernica Smernica 2000 66 e, e, zakazuje uvádzanie na trh prenosných batérií alebo akumulátorov, ktoré majú viac hmotnostných percent ako 0,02 um, uh, a zariadenie na alarm, medicínske prístroje a bezšnúrové medicínske prístroje e, sú od tohto oslobodené z rôznych dôvodov e, sa koná toto už teraz, ale a nie až 2013, ale čo sa týka e, nebezpečných látok, e, kamium sa nachádza na zozname škodlivých látok a vďaka, alebo kvôli jeho e, škodlivosti pre ľudský organizmus je táto otázka táto dôležitá. Kadmium je toxické, pokiaľ sa vypustí do životného prostredia, je to toxické tak pre ľudského organizmu, ako aj zvieratá. Um, chcem poznamenať, že pokiaľ by sme našli nejaké vhodné systémy na zber takéto e, bezšnúrové e, nástroje a prístroje, mohli by sme e, ukončiť ten recyklačný proces kadmia v batériách a tým znižiť riziko pre životné prostredie a ľudskú, ľudské zdravie. Ehm, čo sa týka napríklad 100%, 100% ehm, možnosti recyklácie nikel-kadmiových batérie. E, tam je minimálne riziko pre zdravie ľudí a myslím si, že to by sme mohli robiť obdobne. E, mali by sme sa snažiť nájsť náhradu pre kadmiové batérie E, tieto nikel-kadmiové batérie majú oveľa lepšie e, vlastnosti, sú energeticky účinnejšie, ale majú e, nižšie životné, životný cyklus ako litium karmiové batérie a takisto nefungujú tak dobre pri nižších teplotách a ide o to, že pre veľké zariadenia, nie, nie, neexistujú žiadne ekonomické stimuly e, na ich recyklovanie. Myslím si, že by bolo účelné, keby sme e, túto výnimku predlžili o ďalší rok na, a to z 31.12. do, e, do roku 2012 do roku 2016. Myslím si, že to by bolo v záujme aj v tak, tak spotrebiteľov, ako aj producentov. E, samozrejme, my máme obavy o ľud, zdravie občanov a chceme, aby tu bola možnosť e, využívať najlepšiu plax tejto, e, v tejto oblasti. Aj údržba a tých zariadení, ktorí sa už nachádzajú na trhu a otázka týkajúce sa náhradných dielov. Myslím si, že, že musíme informovať, um, informovať uh, tých zaspovateľov o tom, uh, kedy sa uh, kedy bude keď vstúpi do platnosti tento e, zákaz a myslím si, že dátum 2016 je taký, ke, e, ktorý môžeme uviesť ako smerodajný. Pokiaľ by sme otvorili túto smernicu a rokovania o nej a tiež aspekty e, spojené s ortuťou, z ekologického chýkého pohľadu by som um, návrhoval, aby sa zakázalo uvedenie na trh, uvádzanie na trh, alebo aby sa zakázala distribúcia um, malých um, batérií obsahujúcich ortuť. Mali by sme podporovať a podporovať výrobu malých batérií eh, bez obsahu ortute, pokiaľ sa nám to nepodarí, tak to bude, po, do, tak to bude mať veľmi negatívny dopad na životné prostredie a zdravie ľudí. Uh, táto smernica obsahuje niekoľko predpisov týkajúcich sa delegovaných a vykonávacích právnych aktov v zmysle Lisabonskej zmluvy, čím je pre Európsky parlament e, dôležité vedieť, že Lisabonská zmluva, e, ktorý chce a ktorý má princíp teda e, absolútneho dodržiavania Lisabonskej zmluvy. V každom prípade si myslíme, že E, by sme mali v zmysle našej správy, sme zmysle stanoviska skorigovať návrh komisie. Z vlastnej skúsenosti vieme, že je veľmi tiež ťažké e, dohodnúť sa s radou na, práve na takýchto otázkach a, pr, na, a na to, aby sme vytvorili absolútne jasno v tejto otázke, navrhujem, aby náš výbor Ehm, vypracoval stanovisko v zmysle delegovaných právnych aktov. Ja si myslím, že ehm, náš výbor s tým bude súhlasí. Záverom chcem navrhnúť, aby sme ehm, dňom 31. decembra 2016 teda predložili túto um, e, úpravu o výnimke a, a tak, aby sme mali 100% recycling, aby sme mali minimálne riziko e, pri karmiových batériách, aby sa to dalo e, riadiť tak, aby to bolo um, tak aby sme, tak aby sme uh, konali v záujme tak spotrebiteľov, ako aj výrobcov. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz dám slovo spravodajkne EPP e pani Kojni Kukovič. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi nielen za jeho prácu, ale aj za konzultácie v priebehu tohto procesu. Súhlasím s niektorými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré spravodajca navrhuje, ale nie so všetkými. Bude potrebné, aby sme v rámci EPP ešte o tejto otázke rokovali, aby sme našli čo najlepšie riešenie vyvažujúce environmentálne, ekonomické a zdravotné účinky zmeny smernice. Smernica o batérii je veľmi rozsiahlým dokumentom obsahujúcim detailný zoznam Eh, výnimiek a kritérií. Eh, a eh, ide o to, aby sa, tu ide len o výnimku pre nikel-kadmiové batérie používané v bešnúrových prístrojoch. Ale je potrebné, aby sa táto výnimka zrušila. E, návrh komisie sa zameriaval na túto otázku a z tohto dôvodu hodnotenie vplyvu sa začalo, e, e, teda začalo skúmať iba túto výnimku a jej vplyv na ekonomiku a životné prostredie. Spravodajca vo svojej správe to rozšíril e, pôsobnosť smernice aj na gombikové batérie obsahujúce ortuť. Je pravda, že táto látka veľmi poškodzuje e, aj životné prostredie, aj ľudské zdravie. E, de, hračky pre deti patria k hlavným produktom, kde sa používajú gombikové batérie baktérie a na deti um, uh, hortuť aj najväčšmi vplýva preto uh, potrebujeme použiť rovnaké postupy, ktoré sa používajú na uh, hodnotenie nikelkadmiových batérií a tie isté postupy by sa mali používať aj v prípade gombikových batérií podporujem e, odstránenie všetkých e, látok poškodzujúcich životné prostredie postupom času, ale musí sa to robiť s rozumom. A zber, ako aj recyklácia odpadových batérií e, by mala Európa vnímať ako príležitosť. Európa, Európa čeli kríze s vlastnými zdrojmi, so surovinami a potrebujeme zachytiť a opätovne použiť to, čo sme už v Európe e, vyrobili a na tomto základe vyrobiť nové e, bezpečné produkty. Popros, chcem vás poprosiť o ďalšiu podporu a aj našich ďalších návrhov v blízkej budúcnosti. Teraz má slovo Dan Jorgensen za SED. Dovolte mi pripomenúť, o čom tu vlastne hovoríme. Kadmium to je vysoko nebezpečná látka. A v nariadení REACH je klasifikovaná ako látka e, vysoko, vysokého rizika. E, to samozrejme nie je náhoda, lebo je toxická pre ľudí, pretože znečistuje životné prostredie. To vieme, toto nám je známe a vedeli sme to už tedy, keď sme prijímali nariadenie o batériách v roku 2006. Dôvod, pre ktorý sme tam nezahrnuli E, aj túto vec bola, že väčšina, bol, že väčšina parlamentu vrátane mojej skupiny e, podľahla presvedčeniu e, odvetvia, ktoré tvrdilo, že neexistuje žiadna alternatíva. My dnes vieme, že to nie je pravda, že existujú alternatívy dokonca aj cenovo e, e, konkurencieschopné alternatívy a e, keď sa regulujú chemické látky, tak e, musíme vychádzať aj z potreby inovácií a musíme e, rozlišovať znečisťovanie životného prostredia a vplyv na ľudské zdravie. Keby sme to nechali na e, trhové sily, tak samozrejme k týmto zmenám by došlo, ale pokiaľ ide e, o výrobu litiových batérií, že keď sa môžu robiť rovnako lacno alebo dokonca ešte lacnejšie, tak môže sa položiť otázka, otázka, prečo vlastne prijíma túto legislatívu. A, <clears throat> ale E, zrejme neprekvapí, ja tu nesúhlasím so spravodajcom, keď hovorí, že by sme mali e, odložiť odstranenie výnimiek z roku 2000, že, teda na, na, na, nie na roky 2060-70, ale na e, rok, ja navrhujem, aby sa to naopak um, um, odložilo len do roku 2040. E, ďakujem vám ale v každom prípade za túto e, správu aj za vašu ambicioznosť, pokiaľ ide o používanie ortuti v gombikových batériách, ale e, pokiaľ ide o kadmium, tak skutočne netreba to oddialovať do roku 2017, ale mali by sme sa usilovať to dosiahnuť už v roku 2014 a je potrebné E, zintenzívniť rokovania. E, takisto si myslím, že je mimoriadne pozitívne, že spravodajca navrhuje, aby všetky batérie obsahujúce kadmium a ortuť by nemali byť uvádzané na trh po e, skončení tejto lehoty. Vzniká tu E, priestor. Teda ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Kačľujte ma ako ďalší slovo, nech sa páči. You're so unlucky that I'm here now today. Ďakujem. Ja som bol prítomný pri rokovaniach minule a teraz som mimoriadne rozčarovaný. Pán predseda, nemohli by sme zaviesť nové pravidlo, e, že keďže komisia e, nemôže e, pokutovať členské štáty alebo nemôže im odoprieť pomoc, dajme tomu vo výške 10 či 20 keď porušia legislatívu EÚ. Nemohli mohli by sme znížiť platy komisárov o 10 až 20 keď oni nesplnia to, čo mali, lebo toto je jednoznačne taký prípad. Napríklad v článku 11 sa jasne uvádza, že budované batérie budú ľahko vyberateľné. A mnohí z vás majú pred sebou tie ploché obrazovky, tie, a ja neviem, ako sa volajú, ale nie je možné, aby normálna osoba, ba dokonca ani profesionál ľahkým spôsobom vybral tie batérie. To je jednoznačné porušenie smernice o batériách. Ako je možné, že sa predávajú na európskom trhu? Sú škodlivé pre životné prostredie, nie je možné tie batérie ľahko vymieňať a, e, pokia, a takisto sa znižuje možnosť recyklácie. Ľudia to potrebujú kupovať častejšie. Takže prečo e, komisia, e, prečo sa teda neplní článok 11? A takisto, pokiaľ ide o výnimky z uskladňovania, uchovávania údajov, tak, tak tam, tam sa takisto nedodržiava e, ten postup. A po druhé, v roku 2009 mala komisia vypracovať návrh na označovanie kapacity. Ja som sa na to pýtal. Vo februári povedali, že to bude hotové v júni, ale ešte som to nevidel. A toto je jeden z tých bojov, ktoré sme sa snažili vybojovať minule. E, hovorili sme presne o týchto dvoch otázkach. Mali sme tvrdé rokovania s komisiou, s radou a po dlhých rokovaniach sme sa dohodli, rozhodli, že v roku 2009 sa e, bude e, používať označovanie kapacít na jednorazových e, batériách a pokiaľ ide o budované batérie, tam sme mali dlhé rokovania s lobbystami, s radov, s komisiou a dohodli sme sa na kompromisu, ktoré však boli ignorované. A to nie je v poriadku, takže skutočne dúfam, že sa to bude riešiť. A potom sa dostávam k správe pána spravodajcu. V roku 2006, keď som e, to bol pritomný na dojednávaní, e, e, na jednej strane sa hovorilo o nikel-kadmiových batériách a na druhej strane sa hovorilo o dominantných alternatívnych technológiách, ako sú nikelkovové hydrobatérie. Ale už tedy Ehm, táto druhá, táto druhá batéria bola dvakrát tak účinná ako nikel kadmiová boli prezentované pavukové diagramy, na ktorých sa hovorilo, či demonstrovalo, prečo nie je možné ich e, nahradiť a hovorilo sa o tom, že aj odborníci potrebujú nikel-kadmiové batérie. Ja som vtedy zavolal profesionálov v oblasti stavebníctva vo Švedsku a tí mi potvrdili, že oni nepoužívajú nikel-kadmiové batérie, že používajú litiové batérie a to bolo ešte v roku 2006, tak nevidím absolútne žiadny dôvod, prečo by sme mali ďalej čakať. E, rok 2014 to je dobrý návrh, ale už aj to je neskoro. Nie je absolútne žiadny dôvod na to, aby sme čakali, pretože si myslím, že v opačnom prípade nepotrebujeme žiadnu smernicu. Na čo nám je? Je to len e, zbytočný kus papiera a trh sa tak či tak rýchlo prispôsobí sám. Takže je potrebné, aby sa e, tento dátum posunul dopredu a potrebujeme používať také alternatívy, ktoré sú lepšie z hľadiska výkonnosti, aj z hľadiska e, životného prostredia. Keď hovoríme o kadmiu aj o ortiči, nemôžeme e, sa vyhnúť otázke recyklácie, ale kadmium sa nedá nejako recyklovať. My predsa nemôžeme kadmium použiť e, ako recyklovaný materiál, ale e, môžeme ho dať akurát tak na skladky. Tam nie sú žiadne iné možnosti použitia, takže mali by sme to čo najskôr riešiť, pretože každý ďalší mesiac e, prítomnosti týchto látok na trhu znamenajú budovanie hory kadmia ktorá bude ohrozovať budúce generácie. Ale na každé možné použitie existujú alternatívy a tie alternatívy sú oveľa účinnejšie. A úplne súhlasím s, so spravodajcom, pokiaľ ide o gam, gumikové batérie. Je veľmi dobré, že ste to pridali do návrhu. A pani Kukovič, komisia vykonala hodnotenie vplyvov a výsledky tohto hodnotenia e, sú také, že je veľmi pozitívne postupne vylúčiť, vyradiť gombikové batérie. Takže myslím si, že by bolo vhodné pristupovať ambicioznejšie k e, lehotám, k termínu termínom. Takže pokiaľ ide o komisiu, e, tu by som chcel vyzvať, aby aplikovala článok 11 a e, myslím si však, že je dobré mať stanovený jeden termín na e, zákaz uvádzania týchto e, batérií na trh a druhý e, termín by mal byť, kedy sa úplne zakaže ich používanie. Čiže myslím si, že nie je dobrý iba jeden e, termín, v rámci ktorého by sa mali úplne stiahnuť z trhu všetky tieto batérie, čiže mali byť stanovené dva termíny. Ďakujem pekne, Karl Schlitter. Osa Veslund má slovo ako ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja musím povedať, že mnoho z toho, čo tu zaznelo, bolo veľmi múdreho. My sme to tu už počuli v roku 2006, keď sme o tom eh, diskutovali. A sme si vypočuli, že na nikel-kadmiové batérie nie, neexistuje žiadna alternatíva, pokiaľ sa týka bešnurových zariadení. A už tedy predsa existovali na trhu alternatívy, ale určití ľudia hovorili, že už, a hovorili už tedy, že neexistujú tieto alternatívy, aj keď e, ich mali priamo pred očami. Teraz máme rok 2012 a 80 až 90 švedského trhu s bezšnúrovými prístrojmi neobsahuje nikel-kadmiové batérie. Mm, alternatívy existujú, sú veľmi ekonomické, sú konkurencieschopné. A samozrejme, nikel-kadmiové batérie sú veľmi zlým príkladom. Čo sa týka ortute, ortuťové batérie, tieto gombikové malé okrúhle články, No, ja tomu rozumiem takisto tak, že komisia tú, tú štúdiu vypracovala, ktorá hovorí o tom, že je to ekonomické a technické možné odstrániť tieto batérie. No a my ako Európska únia, ako parlament, sa zasadzujeme o odstranenie urtute, tak ako vo vnútri Európskej únie, únie tak aj na celosvetovej úrovni. Toto všetko už bolo preštudované, to bolo viackrát posudzované a my v tom budeme ďalej pokračovať. Ďakujem. Sofio Kony, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som zablahoželať kolegovi eh, k veľmi dobrej práci, keď ide o pozmeňujúci návrh eh, k tejto smernici. Toto je správny čas a je to pre nás dôležité, aby sme donútili občanov zmeniť svoje zvyky. Všetkým v tom smere, aby sa obracali skôr k litiu ako ku kadmiu. Napriek tomu sa domnievam, že spravodajca veľmi dobre odhadol a veľmi dobre vyvážil tieto aspekty, pretože e, popri ochrane a zachovanie našej planéty, to je jedna z našich základných eh, ambícií, treba prihliadať aj na ekonomický aspekt, eh, ktorý nemožno zanedbať. Napríklad, eh, vyjadril názor, že je potrebné odložiť o jeden rok e, lehotu, aby dostali čas jednak trhy, ale aj občania. Ja by som e, chcela navrhnúť, aby sa prípadne bližšie pozrel alebo aby preskúmal možnosť ísť trocha ďalej, predovšetkým v úvodnom ustanovaní 4 a v článku 1 keď, e, pokiaľ ide o, ten, o tú lehotu, on hovorí o 31. decembri 2016. Nemohli by sme e, to trocha zmeniť? Mám na to jednoduchý dôvod. Dnes máme v členských štátoch občanov, ktorí majú nižšiu kúpnu silu e, než vašu, pán Šliter, alebo než je moja kúpna sila. A existujú litiové batérie, ktoré sú drahšie e, než nikel-kadmiové. Ja si myslím, že by bolo zaujímavé posúdiť ekonomický dosah pre týchto občanov a z, zo solidarity s ich ekonomickou e, situáciou by sme podľa mňa mohli e, tento termín predlžiť o rok či dva, pretože vieme, že e, v tomto smere litium príde zrejme neskôr. A potom, pokiaľ ide o článok 6, e, odsek 3, tu sa navrhuje, aby pri prístrojoch ktoré fungujú na základe niklu a kadmia, aby sa celé tieto zariadenia vymenili. A toto nie je skutočne ľahko realizovateľné. My nemôžeme totiž e, meniť celý prístroj, keby stačilo zmeniť len akumulátor alebo batériu ale e, to by umožnilo aj dodatočnú recykláciu, e, pretože zariadenie ako také by nebolo potrebné zmeniť, stačilo by zmeniť len batériu alebo akumulátor. Toto sú dve témy, ktoré by som chcela navrhnúť spravodajcovi s tým, že rovnako ako vy by som e, chcela, aby sme čo najlepším spôsobom využívali e, suroviny a aby sa zvýšila e, kvalita života tým, že by sa používali litiové produkty, ktoré sú zdravšie než kadmioniklové, ale musíme brať ohľad aj na našich spoluobčanov a prijaviť voči nim solidaritu. Ďakujem. Zofia nochmal ums Wort gebeten. Ešte raz kolega požiadal slovo, áno. Domnievam sa, že to nie je silný argument. Ak vezmete do úvahy, že 90% všetkých vrtačiek, ktoré sa predávajú v Európe, sa požívajú menej ako pol hodiny aktívneho času tak prídete na to, že um, väčšina ľudí kupujú vrtačky uh, úplne nesmyselných dôvodov. Mali by sme sa predsa podeliť uh, o takéto prístroje so susedmi. Uh, mali by sme mať, dajme tomu, nejaké dielne v bytovkách alebo v domoch, kde budú všetky takéto prístroje. Dokonca to bude veľmi výhodné aj pre nízkopríjmové rodiny. Takže podľa mňa ten argument nie je silný. Všetci predsa nepotrebujú mať e, vrtačky u seba doma, pretože e, priemerne použijeme tú vrtačku iba pol hodiny za celú životnosť tejto vrtačky, takže ten argument e, nie je pre mňa silný. Keď si nemôžete dovoliť kúpiť dobrý prístroj, tak potom sa radšej podielte o tieto prístroje s inými. Nech si chudobní ľudia nekúpujú toxické výrobky ale ja kvôli e, týmto stavebným stranom sa predsa nebudem stiahovať do bytovky. Dobre, ale aj tak si môžete niečo požičať od susedov. Áno, a teraz som za slovo komisii. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Či sa budú znižovať platy alebo nie, uvidíme. Možno áno, ale možno z iných dôvodov. A teraz niekoľko slov o správe pána spravodajcu a potom prejdem k tej e, konkrétnej otázke, ktorú položil Karol Guter. E, chceli by sme poblahoželať spravodajcovi k tejto dobrej správe, e, ktorá podporuje návrh komisie najmä pokiaľ ide aj o otázky komitológie, delegované vykonávacie akty a pokiaľ ide o dvojitý právny základ, e, ktorý je potrebný na to, aby bolo jasné, že smernica o batériách vychádzala z právneho základu pre životné prostredie a vnútorný trh. Návrh je ambicioznejší, aspoň v jednom ohľade, a to je dotatok tých e, gombikových batérií, ktoré e, používajú ortuť. E, tam sa hovorí o tom, že by sa mali zakázať tieto batérie. A hovorí sa aj o tom, že existuje štúdia komisie, ktorá sa uverejnila potom, ako sme prišli s našim návrhom. Nie je to plná dopadová štúdia, ale veľmi sa to blíži dopadovej štúdii a treba to samozrejme zohľadniť. Ak parlament podporí váš návrh, tak potom interne e, si budeme musieť prebrať, ako budeme ďalej riešiť tento návrh. Menej ambiciozní ste s dátumom, kedy by mal nastúpiť ten zákaz. My sme navrhli rok 2015, vy hovoríte E, že by to mal byť o rok neskôr, ale podľa nás koniec roka 2015 je stále najlepší dátum. E, vieme od kolegov v rade, že oni e, sa pohybujú smerom ešte k dlhšiemu obdobiu, tak uvidíme, ako to celé dopadne. V jednom prípade ste možno explicitnejší, než je návrh komisie, a to je tam, kde hovoríte o tom, že treba stiahnuť z trhu existujúce náhradné diely a zásoby. A to je implicitne uvedené v návrhu komisie, e, pretože je tam uvedená definícia, kedy sa majú výrobky umiestňovať na trh prvýkrát, druhýkrát a následne, ale vy ste v tomto boli explicitnejší. Vy jednoducho žiadate, aby sa odstránili všetky e, materiály na sklade a náhradné diely. Takže vo vašej správe sú podrobnosti, ktoré treba doriešiť, ale je tu jedna hlavná otázka, e, o ktorej budeme musieť hovoriť interne. A to bude stanovisko parlamentu a týka sa to gombikových e, batérií a týka sa to aj komitológie a zosúladenia komitológie, čo si bude vyžadovať e, určité diskusie medzi našimi inštitúciami a právnikmi. A potom tie dve otázky, o ktorých hovoril Karol Slutor. E, musím povedať, že skúmame článok 11 odstrániteľnosť. Ak sa pozriete na text e, smernice, myslím si, že to je hlavný dôvod, prečo e, je tam problém text smernice. Nie je príliš priamočiary. Hovorí, že členské štáty by mali zabezpečiť, že výrobcovia sa postarajú o to, že tie batérie sa dajú ľahko vybrať alebo odstrániť, ale nepíše sa tam, že kto ich môže ľahko vybrať alebo odstrániť. Niektoré členské štáty si to vykladajú tak, že to um, budú výrobcovia a iné členské štáty si to vykladajú tak, že spotrebiteľ musí mať možnosť ľahko vybrať tieto batérie. Uh, výbor hovoril s členskými štátmi a povedal im, že budeme e, sa snažiť pripraviť e, technické usmernenie. E, možno by sme tu nemali viesť dialog, možno to nie je dobre. Vy ste už skončili s vašim výkladom? Pýta sa pán predsa, nie je celkom, ale takmer. Takže pozrieme sa na to, postaráme sa o to, aby sa táto záležitosť objasnila e, v dokumente, kde budú odpovede na najčastejšie otázky. E, my sme už členskými štátmi pred mesiacom hovorili o tejto záležitosti, takže pracujeme na nej. No a ďalšia vec je e, označovanie kapacity. Určite viete, že máme nariadenie, ktoré upravuje označovanie kapacity e, nabíjateľných batérií. To bolo prijaté v roku 2010 a vstúpilo do platnosti v maji 2012. Ale e, z technickej stránky e, sa ukázalo, že otázka nenabíjateľných batérií je horšia. Senelek eh, pracuje na norme a až keď budeme mať eh, túto normu, budeme presne vedieť, eh, čo upraví v legislatíve. Takže také sme momentálne v situácii. Táto záležitosť bola mnoho zložitejšie, než sme z počiatku predpokladali a to vysvetľuje, prečo tu došlo k určitému odkladu v súvislosti s označovaním kapacity nenabíjateľných jednorazových batérií. A pokiaľ ide o tie nabíjateľné batérie, tie sú vyriešené vzhľadom na označovanie kapacity. E, ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A ukončíme e, túto záležitosť a dáme ešte raz slovo spravodajcovi, ak si to želá. Áno, želám si to a veľmi rád sa vyjadrím ešte raz Diskusia bola naozaj veľmi dobrá. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili diskusie. A teraz by som sa chcel pokúsiť stručne odpovedať na otázky. Ehm, boli tu otázky od pani Kukovič. Ďakujem jej za cenné pripomienky, ktoré sa týkali ortute. My už máme určité výsledky, máme komisiu, ktorá sa stretla minulý rok, ale ide o to, že je taká tendencia, aby sa e, ortuť už nepoužívala v batériách. E, v roku 2013 e, sa začne aj obrovský dialog práve na túto tému. A teraz je dobrá chvíľa na to, aby sme riešili otázky týkajúce sa ortute. Teraz by som chcel eh, odpovedať na to, čo povedal pán Sluter. Zniesol mimoriadne dôležité otázky. A plne s ním súhlasím. Ale viedol som mnohé rozhovory s výrobcami, so spotrebiteľmi, eh, s eh, výskumnými ústavmi a tak ďalej. Kadmium sa musí používať pri fotovoltaických batériách a pri niektorých e, plastoch. Toto kadmium sa používa a preto sme sa rozhodli pre odstraňovanie nikel-kadmiových batérií. Inak nikel-kadmiové batérie majú svoje nedostatky, ale potrebujeme na to čas. recyklačná technológia nie je ešte dobre e, rozvinutá, pretože z týchto batérií sa dá recyklovať e, toto kadmium a tieto batérie e, sú dosť drahé. Prejde určitý čas, kým budú lacnejšie a kým sa budú lacnejšie vyrábať. Okrem toho sa nachádzame v kríze. Robil som si naozaj veľké obavy Keby sme totiž to okamžite zaviedli zo dňa na deň ten zákaz, tak firmy by mali miliónové straty. Nie sú ešte pripravené na to, aby vyrábali nové typy batérií. Toto je iba diskusia. Keď máme na výber, a keď teda môžeme povedať, či to bude 2020 alebo okamžite, keď hovoríme o tom zákaze, tak navrhujem kompromis. Nech je to rok 2016 aby sme dali výrobcom alternatívu, aby sme im dali možnosť pripraviť sa na túto novú situáciu. Ale potom, po roku 2016, bude naozaj koniec. Áno, pán Jorgensen, som vám veľmi vďačný za vašu pripomienku a môžem vás iba podporiť. Keď hovoríte, že problém je u litiových batérií, sú príliš drahé. A potom sú tam aj problémy s ich opätovným nabíjaním. Keď sa nenabíjajú pri konkrétnych stanovených podmienkach, môžu vybuchnúť a tak ďalej. Jednoducho s týmito litiovými batériami sú stále problémy. Ešte vždy sú príliš drahé. V tomto zmysle som vďačný, že v niektorých častiach východnej Európy to bude naozaj šoková zmena, e, keď e, tu zavedieme všetky tieto požiadavky. Bude to všetko minimálne dvakrát také drahé. No a pokiaľ ide o predstaviteľa komisie... Nech pravilno i tá, I... Komisia, ako aj on, správne pristupovali k cieľom a úloha mojej správy, preto sa im chcem e, poďakovať. Je tu ešte veľa vecí, ktoré treba prediskutovať a budeme ďalej pokračovať v tejto diskusii. Ďakujem. A ďakujem aj pekne, pán kolega. Ovrali ste, že by tu malo byť stanovisko aj od výboru Jury. E, môžeme teda žiadať stanovisko výboru Júruji a termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je 5. december 12.00. 23. januára budeme o tom hovoriť vo výbore a vo februári, 19. februári budeme hlasovať o správe a potom pravdepodobne v apríli budúceho roku budeme o tom hovoriť na plenárnom zasadnutí. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili diskusie a takto sa dostaneme k ďalšiemu bodu na programe. A je to bod 17. Tu som spravodajcom ja. A tu ide o e, takzvanú e, raňajkovú smernicu, e, ktorá sa týka kávy, kaká, niektorých druhov e, cukru, e, marmelát, mlieka a sušeného mlieka a ďalších výrobkov. Nie to mlieka, čo tam vidíme vonku na okne, ale iný druhov mlieka. To, čo tam vidíte na okne, to je zvyšok demonstrácie spred dvoch dní. Uh, Cieľom návrhu komisie je prispôsobiť e, usmernenie, ktoré sú uvedené e, v smerniciach, ktoré už majú viac ako 10 rokov, e, v Lisabonskej zmluve. Predovšetkým komisia má získať tým e, možnosť rýchlo prispôsobiť technické e, prvky v prílohách tak, aby vyhovali medzinárodnému vývoju. A takisto by e, tu mala byť možnosť pozrieť sa na existujúce ustanovenia a pozrieť sa, či vyhovujú súčasnému vývoju. Komisia sa tomuto venovala, urobila krok pred e, v porovnaní e, s komitológiou. E, predovšetkým parlament iba u dvoch z týchto smerníc mal parlament e, právo vzniesť e, námietky, ale to sa teraz zmení. Napríklad e, smernica o niektorých druhoch čiastočne alebo úplne dehydrovaného konzervovaného mlieka na ľudskú spotrebu je smernica, ktorá sa teraz prispôsobí. Ide o technický návrh A ide predovšetkým o vyhodnocovanie e, prispôsobenie aktualizáciu technických charakteristík týkajúcich sa obchodných názvov a definícií. Tu e, by sa mala zachovať línia parlamentu, ktorá vstúpila do platnosti v apríli roku 2012. Bola to smernica týkajúca sa ovocných šťav a týkala sa definícií, ktoré sa vyňali e, z týchto právomocí a preto tu mám e, rôzne návrhy, e, ktoré sú uvedené Ehm, hovorí sa tu o právomaciach, ktoré by nemali byť obmedzené striktne iba na niektoré prvky a budeme sledovať tú líniu, ktorá bola navrhnutá aj v prípade ovocných šťav. Sú tu aj určité lehoty. Ehm, lehota by mala byť stanovená na 5 rokov a ehm, parlament a rada ako zákonodarci pred obnovením tejto lehoty by mali byť, informovať mala by byť pripravená správa. Takže toľko v krátkosti eh, k tej smernici o raňajkách a teraz eh, vám chcem otvoriť celý, celú paletu. Eh, tí, ktorí sa hlásia o slovo, pani kolegyňa Okuň, z nich sa páči, máte slovo. Ďakujem. E, vy ste povedali, <clears throat> pán predseda, že ide o technický text, ale je veľmi dôležitý, pretože tu hovoríme o spôsobe, akým by sa mohla v nadchádzajúcich rokoch vyvíjať legislatíva na všetky témy, vo všetkých oblastiach, ako je kávový výťažok, e, čakang, výťažok čakanky, čokoláda, kakao, e, mlieko a tak ďalej. Ale ako ste povedali, E, tu sa dosahuje jeden krok e, dopredu a pre mňa je úplne jasné, že charakteristika a označenie týchto produktov to sú dôležité a zásadné veci a nemali by sme v tomto smere v žiadnom prípade pripustiť delegovanie právomoci. Ide tu totiž o úlohu spolu e, zákonodarcu a mne sa zdá, že by to malo byť úplne jasné. A toto sú otázky, ktoré sú dôležité, ale sú to aj témy, ktoré si vyžadujú e, naliehavé riešenie a myslím si, že je dôležité, aby ako spolu e, zákonodarca sme e, zachovali rovnovážne postavenie. E, my chceme, aby bola modernizovaná e, legislatíva, ale nechceme, aby sa tak dialo v podmienkach e, právnej neistoty, pretože vieme, že naše podniky trpia na na právnu neistotu, e, keď v krátkom a strednodobom meradle nevedia, akým smerom sa bude vyvíjať legislatíva, ktorá sa ich týka. Čiže eh, chcela by som eh, zablahoželať eh, spravodajcovi k pozícii, ktorú zaujal v tejto správe. Ide o technickú otázku medziinstitucionálneho charakteru a ide predovšetkým o tému, ktorá môže mať dôsledky pre každodenný život našich európskych spoluobčanov. Sme k dispozícii spravodajcami pre prípadne ďalšie ďalšie diskusie aj na dvojstrannej úrovni. Ďakujem. Ďakujem vám pekne, pani kolegyňa, a za liberálov Brita Reimans. Ako tieňová spravodajkňa, áno, ďakujem veľmi pekne. Na začiatok mi dovolte poznamenať, že v prvom momente to je vždy také odstrašujúce, keď sú to také technické správy, ale vždy, pokiaľ to je, sa tu jedná o prispôsobenie na e, nové podmienky Lisabonskej zmluvy, je dobre, keď hovoríme o technických smerniciach, kedy sa majú vyrokovať nové nové e, spôsoby práce, e, viac legislatívy čo by sa malo teda e, riešiť cez komisiu, kde sa začína naša subsidiárna právomoc, čo e, urobiť s občanmi, ako z, zabezpečiť blízkosť k občanovi a, e, a ako zabezpečiť smernice a transformovať smernice, ktoré skutočne zasahujú do osobného života občanov a do akej miery im necháme vo možnosť výberu. Takže Mali by sme možno, mali by sme sa, e, obra, mali by sme sa mm, e, koncentrovať na zmenu znakov e, rôznych aspektov, alebo mali by sme ísť iným smerom. Takže smernice, ktoré už sú dlho v platnosti, tie musíme prehodnotiť a do akej miery je tu dôležité zasiahnuť do týchto jednotlivých aspektov a znakov a do akej miery komisia zasahovala doteraz a prečo tam zasahovala, mm, aký bol dôvod. Či bol dôvod e, toho, že bolo niečo v rámci globálneho rozvoja, alebo sa tam, e, alebo musela, bola donútená zasahovať. Takže to sú všetko otázky, ktoré nám umožnia stanoviť, či bola tá zmena týchto e, znakov adekvátna aj zo strany, aj zo strany komisie. Linda McEwen, nech sa páči. Áno, skutočne je to technická otázka, ale môže mať aj veľmi vážne dôsledky. Pamätám sa, pred mnohými rokmi, to bolo ešte pred dvoma parlamentami, sa tu dohadovalo, čo to je vlastne čokoláda a hovorilo sa o tom, či e, britský typ čokolády obsahujúci viac mlieka vôbec možno označiť za čokoládu. A bolo to predmetom medzinárodných titulkov v tlači, výrobcov výrobcovia z eh, Ghany sa ohlasili a zkrátka bola to veľká bitka. Zdá sa to byť eh, veľmi technická a byrokratická záležitosť, ale v skutočnosti môže byť veľmi dôležitá a nemala by byť delegovaná, pretože tu vstupujú citlivé národné tradície a nielen politické úvahy. Eh, E, napríklad pokiaľ ide o, o džem, čo je možné pridať do džemu? Hovorilo sa, že pokiaľ ide o prísady do džemu, tak toto by sa nemalo delegovať na komisiu. Máme na to veľa príkladov. Ľudia by chceli pridať whisky napríklad do džemu alebo niečo iné, e, čo môže byť, e, dajme tomu, prejavom nejakých miestnych e, receptov a podobne. Takže pokiaľ by sa a príloha číslo 2 z návrhu komisie, E, proste toto by mohlo mať vplyv na e, prílohu 2. Ja sa tu spolieham na vašu e, múdrosť, ale možno by bolo vhodné prijať aj kompromis, lebo ľudia samozrejme majú veľký záujem o kvalitu našich potravín a nemalo by sa táto vec delegovať, aj napríklad pokiaľ ide o džem a prísady do džemi, džemu. Myslím si, že to, toto je vec, ktorá ktorá by mala e, zostať e, e, mimo, mimo delegovaných právomocí. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že tá správa je taká dôležitá, že by som ju mala robiť ja asi, dá sa mi, ako predseda. Takže, no. Um, teraz odovznám slovo komisie, komisie a potom sa k tomu záverečne vyjadrím. Nech sa páči komisia. Much, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem vám aj za návrh správy. My samozrejme obhajujeme tú líniu, ktorú my e, uvádzame v našom návrhu. To znamená využívanie e, implementácie delegovaných aktov na zmenu to, čo by som označil ako parametre. E, v úvode k správe e, uvádzate paralelu so smernicou o e, ovocných džusoch, ale v tejto smernici je príloha, ktorá obsahuje definície toho, čo je a čo nie je ovocný džus. A pokiaľ ide o technické parametre, tak tieto by mali by byť možné zmeniť na základe delegovaných aktov komisiou. A tu si kladiem otázku a myslím si, že tú otázku si musia položiť všetci. Do akej miery môžeme potom neskôr e, zdôvodniť európskym daňovým poplatníkom, prečo sa používa pomerne drahý e, legislatívny postup na zmenu napríklad obsahu sušiny v, lieku, v, v potravinách alebo v obsah tekutého pektínu a podobne. Ja si myslím, že musíme skutočne posúdiť, do akej miery by tento náročný legislatívny proces, ktorý trvá rok či dva a je veľmi drahý, je skutočne potrebný. Či naozaj je potrebné, aby sa takýmto spôsobom menili technické parametre. Ďakujem veľmi pekne. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ešte pani kolegyňa Reimer spoložila otázku. Možno by ste sa mohli... Možno by ste ju mohli uh, zodpovedať? Nebola zodpovedaná doteraz, myslím. Es ging um die Definition. Išlo o tú definíciu, definíciu toho, či tam komisia, či teda komisia do toho už zasahovala, alebo nie. Pani kolegyňa Jara Emers to uh, eh, túto otázku položila do, a samozrejme do akej miery sa zasahovalo ako často v minulých rokoch. Možno, že môžete odpovedať na tú otázku. Um, Ide o samotnú definíciu. Samozrejme, závisí to od toho, či do definície zahrnete aj parametre. A e, pokiaľ ide o samotnú definíciu, pokiaľ viem, tam bola urobená jedna zmena, ale teda žiadna jedna zmena, ale pokiaľ ide o parametre, tie by bolo potrebné, e, teda tie by mali byť meniteľné rýchlejšie. Ale to, čo sa dialo v minulosti, sa nemusí nevyhnutne stať aj v budúcnosti, pretože technický pokrok je čoraz rýchlejší a myslím si, že musíme operatívnym e, spôsobom byť schopní meniť tieto parametre tam, kde to bude potrebné a to pomerne e, rýchlo. Ešte raz opakujem bola v minulosti jedna zmena, alebo to bolo častejšie menené, alebo prečo potrebujete bezpodmienečne toto právo, túto zmenu právomoci. Ak tu odkazujete na argument, že my to nebudeme príliš často meniť, tak máte pravdu. Ale my sa môžeme samozrejme pozrieť na to, ako často bola potrebná táto zmena v minulosti, ale skús, súhlasím s vami v tom, že naozaj to nebolo príliš často. Takže toto možno nie je taký dôležitý faktor. E, ide skôr o to, že je tu relatívne národ, nákladný proces na to, aby sa zmenili technické parametre, ktoré si vyžaduje navyše dlhý čas. ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Možno, že nám môžete potom ešte prípadne písomne doplniť, ako často sa to menilo, čo by, a, a samozrejme, čo sa týka a, odôvodnenia voči daňovým poplatníkom, tak komisiu v príslušnom čase, v príslušnom mieste na to upozorním a ďakujem teda kolegom aj to, čo hovorila Linda McEwen. Myslím si, že toto je veľmi citlivá téma a týmto by sme sa mohli dostať uh, veľmi rýchlo na titulné stránky novín, keby sa takéto veci upravovali technicky a viete si, myslím, všetci veľmi dobre predstaviť, čo by, eh, viete si určite veľmi dobre ehm, predstaviť, že my by sme mali chcieť eh, rozhodujúce slovo eh, v tom, čo budeme mať v hrncoch na varenie a Lisabonská zmluva nám na to dáva všetky právomoci, takže toto nie je žiadna expozia nákladov, ale ide jednoducho o definície a o dôležité veci. Do akej miery samozrejme to bude potrebné, tak to si pozrieme v budúcnosti ale myslím si, že nejaké prispôsobovanie že, že prispôsobovanie e, Lisabonského zmluvu, na Lisabonskú zmluvu, toto je pre nás veľmi dôležité a takýto postup sa nám zdá byť e, vo vysokej miere mm, zvláštny keď to takto vyjadrím. Takže my si vo výbore e, doladíme našu, naše stanovisko, našu pozície. Um, lehota na pozmeňovacie návrhy, návrhy je 5. decembra eh, o 12. 23 eh, januára budúceho roku budeme mať rozpravu vo výbore na túto tému a budeme hlasovať eh, v rámci Kivot na túto tému a v plene sa táto správa potom bude hlasovať v apríli. Tým sme sa dostali na koniec agendy pre dnešný rokovací deň. Zajtra ráno presne začneme o 10. Máme eh, na návštevu pána Danceta, s, je výkonným riaditeľom agentúry ECHA budem veľmi rád, pokiaľ e, tu bude prítomných čo najviac kolegov, aby sme mali dobrú diskusiu. Všetkým vám želám veľmi príjemný večer a uvidíme sa zajtra ráno čerství o 10. Ešte raz chcem srdečne pozdraviť, pretože dneska ráno som už na to upozornil, 8, e, takže vítam tu 8 novinárov, ktorí sú tu dnes na pozvanie pani kolegyne Hibner. Vítame vás a dúfam, že ste si urobili určitý dojem na o našej práci. Sice ste prišli až na koniec nášho rokovacieho dňa, ale napriek tomu ste tu vítaní. Nech sa páči.